a už vôbec nepočítam to utrpenie ľudí, ktorých tieto katastrofy zasiahnu. Ďakujem. Ďakujem pani Georgieva. Teraz by sme mohli prejsť k ďalšej téme. Euro, EP, skupina EPP požiadala o, o schválenie Eh, o, nové nominácie a um, tieto nominácie budú považované za schválené schválením zápisnice a tým sa dostávame k ďalšiemu bodu.